Máme malú zmenu v dnešnom našom programe. Bod 6 um, ehm, sa odkladá, pretože pani Nevedalová tu nie je. Ide o nový program pre e, nové zručnosti a nové pracovné miesta. Budeme to musieť dohnať na ďalšej schôdzi. Inak e, ostáva program nezmenený. E, ak k nemu nie sú teda žiadne námietky, rada by som vám oznámila, že sú k dispozícii všetky jazyky okrem estončiny litovčiny, malčiny, švedčiny a češtiny. Všetky ostatné jazyky sú k dispozícii. Teda do všetkých ostatných jazykov sa tlmočí ďalej bod 3 na našom programe. Máme tu dnes e, e, pani Francesku Balcani, ktorá je hranou spravodajkyňou na rok 2012. Pani Balcány nám predniesie svoje predstavy o e, ďalšom rozpočte a potom budeme diskutovať. Pán Lokega tu žiaľ nie je, je našim spravodajcom. E, Bol aj minule, aj dne, aj teraz je menovaný. E, potom teda čo si vypočujeme, aké sa predstaví pani Balcány, budeme môcť diskutovať. Nech sa páči, pani Balcány, máte slovo. Grazie molte per questo incontro. Ďakujem pekne a za zorganizovanie tejto schôdze. Rozpočtový postup um, je uh, komplikovaný, ale táto chvíľa je eh, dosť citlivá. Musíme sa snažiť rozhodnúť, na čo sa budeme sústreďovať v najbližších mesiacoch. E, minulý rok sme zaznamenali, že to musí prebehnúť v prvom čítaní. Mm. Musíme teraz sa snažiť o mnoho väčšiu rovnováhu. A celá situácia bola mnoho komplikovanejšia minulý rok. Je to taktiež kvôli nepopierateľným finančným ťažkostiam, ktorým čelia všetky členské štáty. Toto e, viedlo k mnohým škrtom, ktoré podľa mňa do veľkej miery boli neoprávnené. Môj návrh, ktorý podporujú kolegovia v výbore pre rozpočet, je zameraný na to, aby sme zahrnuli do tohto úsilia aj E, špeciálne výbory musí sa do toho zapojiť, pretože rozpočtový postup je veľmi komplikovaný, najmä z hľadiska obsahu. Je tu jediný postup, ktorý od samotného počiatku musí obsiahnuť všetkých poslancov parlamentu. Je to preto, že tieto špecializované výbory môžu poskytnúť zručnosti a vedomosti, ktoré sú nevyhnutné na zadefinovanie rozpočtových priorít od samotného počiatku. A práve preto sme sa tu dnes stretli. Chceme rozhodnúť o prioritách v budúcom rozpočte. Mm, môj návrh na tento rok bol zložený na tom, že zadefinujeme priority rozpočtu ako súčasť stratégie EU 2020 teda pokúsime sa zadefinovať v rámci pôsobnosti každého výboru, ktoré priority e, najviac prispievajú k splneniu stratégie EU 2020. Toto je zo strednodobého a z dlhodobého hľadiska, ale táto stratégia teraz sa bude plniť strednodobo až dlhodobo, ale musíme začať okamžite a to, čo najefektívnejšie, musíme zadefinovať jasne svoje priority, ak chceme naozaj splniť svoje ciele. Aké sú teda ciele tejto stratégie? Aké sú tie hlavné iniciatívy? Niektoré sú úzko prepojené s činnosťou tohto vášho výboru. Jedným z cieľov, ktorý Európa chce dosiahnuť, je lepšie hodnotenie škôl. Chceme sa snažiť o to, aby čoraz viac ľudí ukončilo terciálne vzdelávanie, Malo by to byť zhruba na úrovni 40 Toto je skutočne mimoriadne dôležité pre Európsku úniu. Potrebujeme eh, viac ľudí s lepšími eh, zručnosťami, ak chceme naozaj splniť cieľ konkurenceschopnosti. Vidíme, že je tu potreba, aby pracovníci obsadzovali Eh, pracovné miesta, ktoré si vyžadujú eh, zvyšné eh, zručnosti. Žiaľ, v Európe sú obrovské nedostatky z hľadiska vzdelania mladých ľudí, napríklad v porovnaní so Spojenými štátmi americky zaostávame. Teda stratégia EU 2020 ponúka niekoľko oblastí, ktoré spadajú presne do pola pôsobnosti tohto výboru a práve preto je potrebné zadefinovať veľmi presne priority v programovom cykli bude niekoľko priorít, ktoré sa budú zohľadňovať. Hovoríme teraz o období 2013, ale musíme taktiež pokryť rozpočet na rok 2012 predovšetkým. Je to na konci súčasného programovacieho obdobia, preto musíme e, veľmi pozorne zvážiť, e, e aké priority si zvolíme. Musíme čo najefektívnejšie využiť zdroje, ktoré máme k dispozícii, tak, aby sme si zvolili priority, ktoré sú naozaj užitočné. Musíme zvážiť taktiež prípravné opatrenia a pilotné projekty um, mimoriadne obozretne musíme veľmi pozorne zadefinovať tento balíček, pretože využívanie zdrojov pre tieto projekty a opatrenia bude to súčasťou nášho budúceho rozpočtu a potom sa k tomu budú veľmi ťažko pridávať e, nejaké ďalšie priority. Niektoré projekty už teraz prebiehajú, preto musíme pozorne rozhodovať o ďalšom predeľovaní prostriedkov, musíme sa pozrieť na tie, ktoré, ktorým sa darí najlepšie a potom rozhodnúť, e, či v nich budeme pokračovať alebo e, preorientujeme naše zdroje na niečo iné, na nejaké iné projekty. Teda tento Mm, kontakt s vašim výborom dúfam, že bude začiatkom veľmi plodnej spolupráce tejto veci. Tým, že zadefinujeme priority, budeme schopní prehodnotiť e, rozpočtový návrh komisie 20. apríla a potom budeme schopní zaujať stanovisko o mnoho rýchlejšie a jednoznačnejšie. A potom sa môžeme presunúť do ďalšej etapy. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Vieme, že komisia koncom apríla predloží návrh rozpočtu. A rada a parlament e, to musia zvládnuť v jednom čítaní. Uvidíme, či sa nám to potom v takom rokovacom postupe, v takom neformálnom postupe podarí. E, chcem sa poďakovať Vande Balcány, že vypichla práve vzdelávanie. Je dôležité na to poukázať, robila to napokon aj vaša predchodkynia, e, ale poznáme to aj inak. E, myslím, že rozpočet, výbor pre rozpočet si uvedomuje, že predsa len niektoré oblasti sú dôležitejšie ako iné je dobré, keď tam máme vždy zástupcu, ktorý eh, pôsobil aj vo, výbore pre kultúru, aj vo výbore pre rozpočet. Teraz dávam slovo pánovi Lokegardovi, ktorý je našim spravodajcom a ona môže povedať, eh, čo si predsa vzal pre eh, najbližší rok, teda aké programy chce presadzovať. Thank you very much, chairman. Well, uh... Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujeme aj za to, že ste medzi nás prišli, pani Balcány. Ďakujem za to, že ste zdôraznili otázky vzdelávania. Ja sa k tomu ešte vrátim. Nie je tajomstvom, že e, som e, bol trošku zmetený z toho, ako bude prebiehať e, táto schôdza, pretože nevedel som, či naozaj budeme podrobne hovoriť e, o týchto otázkach. Neviem, či očakávate, že sformulujeme už teraz svoje priority. My sme totiž nemali e, zatiaľ možnosť e, rokovať o nich a dohodnúť sa na nich. Dúfam, že sa nám podarí neformálne sa stretnúť a dohodnúť sa na týchto prioritách. Ja vás veľmi rád oboznámim so svojím názorom, ako by ste mohli prispieť k splneniu týchto priorít a vôbec aké priority by sme si mali zvoliť. Ako ste už spomenuli, rozpočet Európskej únie by mal viac prispievať k splneniu stratégie EU 2020. Myslím, že toto je ten zásadný cieľ, na ňom sa zhodneme aj tu na našom výbore. Už eh, minulý rok eh, sme zaznamenali istý úspech e, tým, že sme dosiahli čiastočne zvýšené financovanie. Ešte stále je tu však nedostatok financovania pre samotnú stratégiu a domnievam sa, že e, pre nás bolo dosť nepríjemným prekvapením, e, keď sme sa pozreli na rok 2011 v tomto svetle. Podľa mňa sa to tento rok už nesmie opakovať. Musíme sa ešte o mnoho viac sústreďovať na stratégiu EU 2020 čo to znamená? Znamená to v našom kontexte, že musíme investovať do programov, ktorý, ktoré budú podporovať eh, výskum, vývoj, inovácie, ďalej zvyšovať konkurencieschopnosť, eh, podporovať naše zručnosti a taktiež rozširovať eh, a podporovať vedomostnú spoločnosť. Musíme investovať do ľudí. O to tu ide v skratke. Našťastie v našom výbore máme na starosti dva hlavné programy, ktoré sú zamerané na ľudí. Jeden e, dokonca nesie takýto názor, názov ľudia. E, je to jeden z najznámejších e, programov, ktorý poznajú najmä mladí občania. Mám na mysli celoživotné vzdelávanie a jeho podprogram Erasmus. Je to obrovský úspech. Tento program mobility, teda viaceré tieto programy sú úspešné na viacerých frontoch. Jednak eh, majú eh, veľké pokrytie, eh, takmer 100% napríklad v prípade programu Erasmus a študenti a mladí výskumníci zlepšujú svoje zručnosti, nielen jazykové vedomosti, e, taktiež sú schopní prispôsobovať sa novým kultúram a zvyšujú svoje možnosti a šance na pracovnom trhu. A práve o to tu ide. A práve preto našou hlavnou prioritou bude zvýšiť e, prioritu pre celoživotné vzdelávanie a taktiež e, podporu programu People, teda ľudia. Ďalší prog- ďalšia vec, ktorú by som rád spomenul, sa týka programu športu Ehm, teda vlastne nie je to ani program, pretože program pre šport zatiaľ ešte nemáme. Ehm, veľmi radi by sme získali nejaké prostriedky na takýto druh programu. Minulý rok sme získali takmer nič. Ehm, domnievam sa, že e, tento rok dúfam, že sa nám podarí presadiť takýto program pre šport a že získame aspoň nejaké prostriedky na jeho podporu. Aj toto by mala byť naša priorita. Toľko teda z mojej strany. Myslím, že kolegovia celkom iste doplnia e, tieto moje pripomienky. Mm, v prípade potreby sa potom môžem vyjadriť podrobnejšie k niečomu. Ďakujem. Pani Trupel. Ďakujem, pani predsednička. Francesca Balcány e, spolu so mnou pôsobíme vo výbore pre rozpočet, preto e, to nie je prvá rozprava, ktorej sa my dve venujeme spoločne Podporujem e, to, čo uviedla o tom, že v Európe je nevyhnutné, aby sme získali viac ľudí, ktorí budú mať väčšie zručnosti. Myslím, že všetci sa tu zhodneme na tom. E, musíme investovať do budúcnosti, musíme investovať do našich detí, do mladých ľudí, tak aby boli o mnoho viac schopnejší rozvíjať svoje zručnosti na politickej úrovni stratégiou EU 2020 E, tam sa používajú slova e, inteligentný, udržateľný a rozumný rast. E, musíme do toho zakomponovať aj mládež, aj médiá, aj kultúru, pretože to prispieva k týmto cieľom. Mm, Morton spomenul mieru implementácie našich programov. Myslím, že sa nám darí veľmi dobre, o mnoho lepšie ako iným. Preto si myslím, že môžeme naozaj argumentovať pádnymi dôvodmi pre rozpočet na budúci rok, pretože to, čo my tu robíme, predstavuje skutočne pridanú hodnotu pre Európu. E, dalo by sa možno diskutovať o tom, e, čo presne znamená pridaná hodnota. Myslím, že môžeme presvedčivo ukázať, e, že to, čo robíme, že oslovujeme priamo ľudí, nie sú to nejaké veľké programy infraštruktúry, sú to um, programy, ktoré sa týkajú priamo bezprostredne ľudí, napríklad ako program Erasmus, alebo napríklad európske filmy, ktoré sú k dispozícii občanom v celej um, Európskej únii. Myslím si, že preto musíme využiť práve takéto pádne argumenty. Pokiaľ ide o budúcnosť eh, otvorených spoločností s multikultúrnymi, multietnickými a mnohojazyčnými, skupiny obyvateľ, obyvateľstva, aj na toto sa musíme sústredovať. Eh, isté, že eh, my prispievame už k tomu, čo sa v tomto smere chce dosiahnuť. Ďalej, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, myslím, že naše programy by mali byť súčasťou stratégie konkurencieschopnosti a najmä rozvoj digitálnej spoločnosti. Myslím, že napríklad Európeána a jej financovanie musí byť súčasťou tejto stratégie EU 2020. A preto ja si myslím, že keď začneme rokovať o, o rozpočte na budúci rok, ale z dlhodobého hľadiska by sme sa mali sústraďovať aj na tieto veci. Ďakujem. Ďakujem pani predsednička, ďakujem eh, vážená kolegyňa povedali už aj naši kolegovia to, čo pani Trpel, no chcem ešte trvať na e, otázke e, financovania športu. Poprvýkrát Európska únia má posobnosť e, v veci športu vďaka článku 165 Lisabonskej zmluve. Zdá sa, že to je rozbor, pretože máme viac pôsobnosti a menej peniazy, alebo prakticky žiadne peniaze, takže bolo by treba vynaložiť osobitné úsilie, hoci aj keby to bolo na úrovni týchto nových kompetencií berú na vedomie, že štrukturálne fondy e, majú prístup v oblasti kultúry, ale myslím, že šport nemá k tým prístup na ich čerpanie a myslím, že toto by bol spôsob, ako do toho zapracovať šport. Tiež sa hovorilo o Erasme, myslím, že to je jeden z veľkých úspechov Európskej únie. Mne sa zdá, že mm, program Erasmus e, robili viac pre jednotu Európy ako mnohé zmluvy a bolo by dobre nenechať ich padnúť e, a nielen to, aj sa snažiť rozšíriť ich e, čo najviac. A e, ešte jedna vec, e, keď už máme vonkajšiu zahraničnú politiku, ktorá je autonómna a Európska únia má veľvyslancov všelikde, zdá sa mi, že tiež dôležité snažiť sa vynaložiť úsilie v kultúrnej politike EÚ v zahraničí aby sme dali istú podporu na rozvoj tejto kultúrnej politiky v zahraničí. Možno v iných svetadeloch a štátoch nám, eh, nás prečia v mnohých veciach, ale v kultúre Európy nič, nikto neprečí a preto by eh, bolo eh, dobré, aby sme to urobili a tiež by to bolo ziskové v oblasti nášho cestovného ruchu. Uh, bueno, la... Ďakujem chcem sa tiež poďakovať pani Balzani, ktorá tu prišla, aby nám vysvetlila situáciu. Ja si myslím, že súhlasíme s tým, čo povedala a dúfame, že budeme mať tento návrh znenia, ktorý na konci apríla eh, nám ohlasil pani Páka. Preskúmame to a uvidíme, čo potom budeme môcť urobiť. Trošku na tom popracujeme a uvidíme. No presne dnes po obede sme mali schôdzu o <clears throat> vzdelávaní a mm, tvorbe nových pracovných miest e, pre nové zručnosti a mm, vypočuli sme si, čo povedal pár poslancov, pani Pak povedala e, niečo, čo e, má veľký význam v súvislosti s tým, o čom tu hovoríme. Popísala nám situáciu trošku, neviem, či pesimistická alebo realistická, ale je jasné, že tá situácia je trošku zlá, a dramatická. No, vy, komisia nám musíte v tom pomôcť. Musíme E, si predstaviť, e, že už vieme, že sme v kríze a vieme, že nemáme peniaze, ktoré potrebujeme na všetko. No, aby investície do e, vzdelania a školstva boli nedotknutelné, aby sme ich nemenili až potom, ako budeme mať odpovede po niekoľko, roko, o niekoľko rokov a terajšie naliehavé potreby nás vedú do úzkých a nemôžeme už čerpať viac peňazí, ale e, musíme zabezpečiť, že aspoň rozpočet pre školstvo nesmie sa znížiť, musíme sa lepšie posnažiť a lepšie prerozdeliť zdroje, ale nesmieme ho znižiť ten rozpočet, pretože potom by sme mali úplne pomilenú politiku, podľa mňa. Ďalšia pripomienka. Ehm, to percento pre mm, celoživotné vzdelávanie, ktoré e, sa venuje mm, Programom vzdelávania dospelých je príliš nízke. Ja si myslím, že v terajšom stave spoločnosti, kedy stále máme viac dospelých eh, v pracovnom veku a máme ľudí, ktorí sú nezamestnaní, ale sú to dospelí ľudia a potrebujeme veľmi, aby eh, tieto programy mali viac zdrojov a pomôcť všetkým týmto osobám, aby mohli pokračovať v práci našej spoločnosti a zúčastňovali sa eh, v spoločnosti nielen ako pasívna trieda, ale ako aktívna trieda Myslím si, že spoločnosť sa mení a my musíme tiež sa meniť so spoločnosťou a zmeniť naše ciele. Gracias. Mrs. Eh, Costa. Pani Costa. Ringrazio molto la... Chcem sa veľmi mm, poďakovať eh, pani mm, Balsány za tento prístup. Myslím, že to je užitočný prístup. A e, toto včasné zapojenie výborov bude viesť k plodnému dialogu. Chcem najprv spomenúť, že súhlasím s pripomienkami, ktoré už odzneli <clears throat> zo strany poslancov. A sme si vedomi, že budúce generácie potom budú znášať e, dopady krízy, takže e, musím zabezpečiť, že v projekte EU 2020 budeme pamätať na tento program a to je dôležité a treba zohľadniť aj pre rozpočet roku 2012. Uvedomujem si, čo ste povedali o manevrovacom priestore, ktorý máme, no domnievame sa, že musíme vyslať jasné posolstvo, aby sme sa proti tomu postavili, pretože <clears throat> vieme, že to bude mať dopad na prístup k e, ďalšiemu finančnému rámcu. EU 2020 stratégia hovorí o e, zručnostiach hovorí o starších ľuďoch, hovorí aj o inteligentnom raste a vzdelávaní a výskume a tiež hovorí o veľmi ambicioznom ciele, ktorý teraz dá sa je dosť nepodložený, ale ten má e, umožniť všetkým mladým ľuďom aby absolvovali časť svojho vzdelania v inej krajine EÚ. Ako sa spomenulo, Erasmus je jedným z najúspešnejších programov EÚ a asi 4 mladých ľudí v tomto veku sa v ňom zapája. No, on veľmi pomohol mladým ľuďom keď e, sa snažili podporiť väčšiu otvorenosť v Európe, takže dúfame, že s výsledkami z programu Erasmus budeme môcť e, na nich budovať aj v budúcnosti a to bude zohľadené aj v programe Grundweg. My sa snažíme zabezpečiť, že budúce generácie budú mať e, potrebné zručnosti, aby sa postavili a mohli čeliť výzvom budúcnosti. A tiež je dôležité, <clears throat> nezabúdať na šport. A nie sú športu venované žiadne peniaze a nesmieme zabúdať na cestovný ruch, to je nová kompetencia spoločenstva. Je to ďalšia veľká pôsobnosť spoločenstva a musíme byť aj dobre pripravení na ďalšie odvetvia, a to je kultúrny cestovný ruch. Ah, scusate, mi spiace per eh, gli interpreti. E Prepačte, mm, ospravedlňujem sa tlmočníkom. Mm, pojem eh, kultúrneho cestovného ruchu a cestovného ruchu ako takého je pozitívny aspekt vzhľadom na to, čo sa deje s Lisabonskou zmluvou, takže dúfame, že eh, to bude tiež podporené v konečnom rozhodnutí rozpočte. A potom je tu otázka kultúrnych podujatí a kultúrneho priemyslu. Máme program pre médiá, ktorý myslím, že je jeden z najširšie používaných nástrojov, ktorý prevádzkuje Európska únia. Je veľmi výrazný a treba na to pamätať. A osobitne máme starosti z podielu, ktorý môže mať program pre médiá v budúcnosti. Nevieme, čo sa stane s budúcimi príjemcami, teda, že či program pre médiá sa mm, rozšíri ešte mm, tenšie, aby e, to pokryl viac príjemcov. Balsani per... E, Ďakujem. Chcem sa poďakovať pani Balsani za pripomienky a osobitne za prístup, ktorý zaujala v rozpočtovom konaní Myslím, že to bude viesť e, k záveru, ktorý môžeme všetci podporiť. Nebudem opakovať, čo už bolo povedané, napríklad e, čo sa týka dôležitosti krokov v športe a v školstve. A pre mladých ľudí o tom určite všetci dosť viete. Miesto toho chcem povedať niečo o nasledovnom Chcem, aby Európska únia prostredníctvom svojho rozpočtu a príspevku parlamentu vyslala jasný politický signál voči členským štátom. V mnohých členských štátoch vidíme krátenie rozpočtu pre školstvo a kultúru. A myslím, že Európska únia potrebuje e, sa postaviť e, tejto výzve vzhľadom na krízu, ktorú zažívame. a e, zabezpečiť, že ak chce investovať do týchto aspektov, musí im dať financovanie, všetkým tým, ktoré už sme spomenuli. No, myslím, že je dôležité, aby Európska únia ukázala, že chce vsadiť na tieto sektory v budúcnosti. Teda školstvo a kultúra. A potom Stredomorie je kríza, ktorá teraz žíva krízu, ale Mali by sme rozmýšľať aj o investíciách do Stredomoria. Tam e, nebolo dosť investícií v posledných rokoch. Aké investície tam môžeme mať? Kultúra je dokonalá odpoveď, e, tá pomôže pri zabezpečení účasti občanov v týchto podujatiach a potrebujeme kultúrne výmeny a potrebujeme posilniť niektoré programy, ktoré už máme. Myslím, že to pomôže mladým ľuďom a myslím, že bude dobré, ak kultúrny sektor a mladí ľudia sa stretnú prostredníctvom kultúrnej výmeny s ľuďmi z južného pobrežia Stredomoria. Myslím, že to bude užitočné a inovatívne, čo sa týka politiky EÚ. Ďakujem, Stefan. Nie, vy ste nežadali o slovo. Hvala za besedo, Hvala tudi gospe Balcani za poročilo, ki Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pani, pani Balcani za túto správu. Chcem povedať niečo k prístupe EÚ rozpočet EÚ v reálnom vyjadrení klesa v tomto finančnom výhľade. Začiatkom roku 2007 bol na úrovni 1,03 celkového HDP EU a dnes je len 1,3 a dnes je len 1,12. Teda za posledných 12 rokov niektoré národné rozpočty sa zvojnásobili v nominálnych hodnotách, ale európsky narastol len o niečo viac ako jednu tretinu. A to nie je dobrý výhľad do budúcnosti. a Dnes bolo povedané, že v kontexte existujúcich e, prostriedkov by sme e, mohli čerpať peniaze racionálnejšie pre rozvoj školstva a e, kultúry a ďalších oblastí mekej politiky ale bude to ťažké. Ak na úrovni EÚ dávame negatívny signál členským štátom tým, že znížime financovanie, tak asi nebudeme môcť splniť tie mm, ciele, ktoré sme si predsa vzali v stratégii EU 2020. Spravda aj e, Kína spomína zníženie verejných investícií do roku 2015 a nebudeme schopní splniť tieto ciele v našom programe rozvoja v ďalšom desaťročí. ročí v druhej polovici eh, tohoto obdobia 2015 až 2020. Ak chceme zvýšiť eh, počet ľudí s eh, vyšším vzdelaním, tak musíme zvýšiť ich účasť a študentov, aby sme mohli aspoň sledovať vývoj vo vyššom vzdelaní v USA alebo v Japonsku alebo v iných štátoch. Takže ja myslím, že sa nám to nepodarí. Predseda Barroso povedal minule, že chce, aby každý mladý človek v EÚ mal možnosť e, buď sa učiť, alebo mať e, profesnú mobilitu na jeden semester e, do roku 2020. Takže to je úplne iné pochopenie a ak to nezabezpečíme finančne, tak nezabezpečíme plnenie týchto cieľov a konkurencieschopnosť EU. Ja som pesimista, ale myslím, že je správne, keď hovoríme o peniazoch, toto spomenúť. Hvala lijepa. Ďakujem, pani Jana. Ďakujem, pani predsednička. Pamätám sa, že pani Balcani dnes eh, dobre už vo výbore pre eh, dopravu, že sa žiadalo už ďalšie prostriedky, hlavne eh, pre faktor cestovný ruch. No. Ja chcem pripomenúť, že mm, veci, ktoré tu riešime v našom výbore, sú veľmi úzko spojené s dopravou a s sieťou pre cestovný ruch a od Lisabonskej zmluvy sme dostali ďalšiu pôsobnosť, a to je šport, tu sa o tom hovorilo. A, e, tu e, na, e, si s tým spájali občania v členských štátoch e, e, významné očakávania, ale e, my sa tu v parlamente zoberieme len tým, že robíme podujatia, že sa snažíme rôznych zástupcov, rôznych športovcov alebo rôzne skupiny um, spájať, eh, aby sa stretovali, ale myslím, že eh, aby sme mohli urobiť niečo podstatné, tak to nemožné kvôli tejto rozpočtovej situácii. Myslím, že vyšleme zlý signál z Európy, keď povieme, že no, my teraz máme na starosti aj šport, ale aj tak nič preto nerobíme, lebo nemáme žiadne peniaze. Takže pre mňa je to podobná situácia ako s cestovným ruchom a eh, podľa mňa, čo týka účinku, to súvisí a preto vás vyzývam, aby ste sa e, tejto sfére a tejto oblasti vážne venovali, pretože určite sa vám za to odďačia v celej Európe. Hovoríme ešte o rozpočte 2012, e, ktorý je ešte v rámci programu. A musíme sa zasadiť o to, aby tie peniaze, ktoré e, nám šľubili pred 5 rokmi, aby sme mohli aj čerpať. A hoci sme si presadzovali mm, to a to a to pre jednotlivé programy čerpať, v tomto roku musíme prijať krátenie. Tomu som nikdy nepochopil ale nechápem to ani dnes. A najprv sa e, rozhodnem a potom nakoniec nemôžem tie peniaze čerpať, hoci u nás v našej oblasti e, sa e, v programoch e, všade peniaze odvolávajú, stiahujú a tam nič neostáva postorom a keď my nemôžeme pre záujmy duše Európy a budúcnosti Európy vynakali prostriedky na šport a ďalšie účely, tak potom prakticky tam, kde niečo ostalo, tak dajú späť v členských štátoch no v roku 2012 musíme sa držať toho, aby sme vyčerpali všetko, čo sme si predsavzali. V roku 2013 to bude aj tak ešte ťažšie. No ešte raz. Chcem vám pripomenúť, že nemáme žiadne peniaze a môžeme e, čerpať len to, čo nám dajú. A preto, keď teraz napríklad povieme, že program pre média už nie, alebo sa kráti, pretože to nechceme, to je nezmysel. Poprvýkrát e, nebude sa čerpať, ale aký vysoký eh, ho súhlasíme a koľko peňazí na to chceme, to nezávisí len od nás, ale závisí to od vlád a keď nám tie peniaze dajú, tak eh, potom môžeme sa postarať o to, aby tie médiá boli opäť podporené a môžeme im pomôcť. No, komisia je pritomná, kto chce hovoriť, pán Nals? Thank you. Uh... Was... Mhm, ďakujem, nemám e, veľa čo dodať. Súhlasíme s tým, čo odznelo. Vítame priority, ktoré ste zdôraznili. Vzdelávanie naozaj je vysoká priorita. No, chcel len povedať, že vo väčšine programov, ktoré riadíme, prispievame veľmi a prispievajú tie programy k stratégii EU 2020. A keď si pozrieme tých 7 priekopníckých programov, tak e, aspoň na 7 z nich prispievame v oblasti vzdelávania kultúry, teda väzba z EU e 2020 je jasná. Ako viacerí povedali, čerpáme tie peniaze dobre, plne sa používajú a investujú do školstva, do ľudí hm, a do výmeny a do budovania zručností. V tomto zmysle vítam všetko, čo oznelo a dúfame, ako povedal predsednička, že aspoň budeme môcť zachovať, čo bolo rozhodnuté vo finančnom rámci teraz. Aby plány, ktoré boli pripravené, mohli sme aspoň tie naplniť. Minulý rok, eh, vďaka vašej podpore a podpore zvyšku parlamentu, sa nám podarilo dostať eh, ďalšie dodatočné financovanie vo väčšine našich programov. Musíme sa mať na pozore, aspoň aby e, väčšina programov na tento rok sme mohli nejako ovplyvniť, aby nám nekratili to, čo sa čerpa tento rok. Thank you. And once again... Ďakujem. Ešte raz dávam slovo pani Balcány. Chcela by som sa všetkým týmto, za všetky tieto príspevky poďakovať. Zaznelo niekoľko zaujímavých vecí. Kompetencie tohto výboru sú vlastne jedinečné. Ehm, máme sedem programov, ktoré majú optimálnu úroveň eh, realizácie Ehm, potom zaznela e, myšlienka, že to je ďalšia charakteristika, že sa tu obraciame priamo na jednotlivé osoby, na občanov. Keď napríklad porovnáme, ako je vysoký e, stupeň absorcie pri iných programoch, alebo čo sa týka akceptancie iných programov, tak e, práve našej oblasti e, máme vynikajúcu pozíciu, čo sa týka zapojenia a oslovovania občanov priamo. V štátoch Európy máme e, veľkú, veľkú medzeru v generáciách. E, máme rodičov, ktorí, potrebu, ktorí musia alebo ktorí chcú investovať do E, mladých ľudí, aby sa e, na svet, ktorý pred nimi stají, mohli lepšie investovať a sa pripraviť. Ale aj e, dospelí musia príjmať nové kompetencie. Čo sa týka oblasti vzdelávania a prípravy na povolanie, je rozhodujúce, ako môžeme zamerať naše vlastné osobné kompetentnosti. A to je vlastne cieľom stratégie 2020 vytvoriť viac práce a prácu lepšej kvality v rámci Európskej únie. 10 rokov to určite je dlhé obdobie, ale na druhej strane je to zasa málo času. E, keď sa pozrieme na komplexnosť cieľu a charakteristiku, a preto sa musíme dohodnúť, aby sme investovali bez toho, aby sme E, učinili kroky vzad späť. Je dôležité, aby rozpočet a európska politika um, vlastne um, určitým spôsobom pôsobili proti tendenciám členských e, štátov, teda pôsobiť proti protismerom. E, to je vlastne v konečnom efekte to, čo je únosné. Veľký cieľ, ktorý máme, keď chceme dáte do centra rozpočtu 2020, tak tu máme priority, ktoré e, pre, do ktorých musíme stále investovať. Jedno, či ako vyzerá kríza a ako e, vlastne e, zaznívajú želania okrátenia. E, máme e, strategické ciele a tie musia byť e, základom stratégií financovia a to musia byť orientačné body aj pre členské štáty. Čiže musíme pracovať v prospech dlhodobej stratégii, ehm, v protiklade k národným stratégiám, ktoré sú krátkodobé, pretože vznikajú na základe krízy. Takže treba e, vlastne zabraniť tomu, aby sme nemysleli ďalej do budúcnosti, pretože to by uškodilo občanom. Sme hovorili o kompetentnosti, o kompetenciách, o športe, turizmu, e, stredozemi. To sú nové kompetencie nové úlohy, to znamená e, prostriedky pre stratégie 2020. Chceme pri príprave rozpočtu aj do budúcnosti dosiahnuť inštitucionálnu koherentnosť medzi jednotlivými orgánmi rozpočtu pretože to, čo sa stalo pri realizácii Lisabonskej stratégie, vidíme, že musíme ozaj veľmi vážne pracovať, musíme byť e, e, dôvery schopní. E, potrebujeme politiku, ktorú sme schopní aj realizovať. A k tomu potrebujeme konsekventne realizovateľné finančné prostriedky prácu, ktorú musíme vykonať a síce spoločne, znamená, že potrebujeme koherentný rozpočet so stratégiami, ktoré sme nakoniec e, všetci spoločne e, podporili aj na poslednom pléne. Potrebujeme jasnú definíciu prioritét, ktoré sú zrozumiteľné a ktoré platia pre celú rozpočtovú prácu a jednotlivé odborné výbory e, to musia rozpracovať a potom sa musia e, priority zharmonizovať a tam budú rozhodujúce aj e, to bude rozhodnúce aj pre pilotné projekty. Takže, pani Balcány, želáme vám všetko dobré Eh, no a samozrejme ide o to, aby sme dostiahli aspoň toľko príspevkov finančných, ako potrebujeme. Teraz sa dostávame k bodu 4. Tu pôjde znovu o peniaze, ktoré nemáme. Ide Takže zasa pôjde o peniaze, ktoré nemáme a ide o viacročný rámec, rámcový program, to, čo by sme mali mať k dispozícii pre rok 2013 v poslednom poloroku sme založili výbor, podvýbor, ktorý má pracovať jeden rok a má stanoviť naše priority, aby sme, e, sme mohli vstúpiť do diskusie s radou e, silnej, e, zo silnej policie, pozície. tak, tak je to výbor Šúr, mne náš kolega Ivan Šúre, tak dávam mu slovo, aby nám vysvetliť aby nám vysvetlil, čo sa udialo v tomto e, výbore, pretože bude prácu onedlho končiť. Ďakujem, prosím. Nech sa páči. Mulțumesc. Discutăm uh, acum despre banii pe care îi vom avea din 2014 încolo, sau altfel spus, de banii pe, de care avem nevoie și pe care se pare că nu îi vom avea peniaze, ktoré budeme potrebovať a peniaze, ktoré po roku 2014 určite nebudeme mať. Takže toto je pre tento finančný rámec eh, problematické. Eh, určite sa to eh, bude presúvať aj do ďalšieho finančného rámca. Máme tu horizontálne otázky, ktoré musíme revidovať. A sú aj nejaké problémy, e, ktoré majú dočustenie aj s našim výborom, alebo predovšetkým teda sú to horizontálne otráky, štruktúru, štruktúry flexibility a takisto pridaná hodnota, európska pridaná hodnota programu, o ktoré ide. Čo sa týka štruktúry a flexibility, flexibilita alebo to budem formulovať ináč, E, špecifickým, špecifickou kapitolou alebo čím viac podkapitolov bude, o to menej flexibilnú bude rozpočet. Čiže sa budú peniaze musieť posúvať hore-dole. E, čím e, je ten rámec flexibilnejší, tým viac, tým voľnejšiu ruku budeme mať. Komisia predostrela dva návrhy. Jeden návrh E, sa týka štruktúry v troch kapitolách. To nám ponúka veľkú flexibilitu, ale tento návrh má tú nevýhodu, že rozpočet sa bude dať menej kontrolovať. Potom je e, druhý návrh, ide tu o stratégiu Euro 2020, tam ide o tri kapitoly a štyri podkapitoly. To je varianta, ktorá ponúka menšiu flexibilitu ako prvá, pretože tuto máme tie štyri podkapitoly, ktoré fragmentujú rozpočet pre ďalšiu obdobiu. Čo sa týka trvania, dôležité je aby sme mali určitú predvídateľnosť, aby sme čo najpresnejšie vedeli, aké peniaze, koľko finančných prostriedkov budeme mať pre ďalšie dané e, obdobie aby sme to potom mohli presnejšie prerozdeliť na jednotlivé časti, ako kultúra, mládež, vzdelávanie a tak ďalej. Máme ďalší štvoročný rámec, kde náš výbor je toho názoru, že by to malo byť identické s legislatívnym rámcom Európskeho parlamentu. Je to 5 rokov, ktoré e, neznamenajú to isté pre realizáciu. Trvalo to všetko veľmi dlho a pre budeme musieť tento rámec stanoviť aj pre e, ďalší, e, na ďalšie legislatívne obdobie. Takže to nie je celkom také jasné. Potom máme 10-ročný rámec, časový rámec. To nám urči, poskytuje určitú politickú a finančnú predvydateľnosť. Potom je ďalší návrh, kompromis 7 rokov. Takže sú argumenty za tento návrh a síce to, že členské štáty sa už na to, si už na to navýkli. 7 rokov vlastne funguje celkom dobre ako časový rámec. V ostatných, alebo v ostatných oblastiach hovoríme o európskej pridanej hodnote a môžeme sa na to pýtať aj v oblasti e, kultúrneho výboru, ale pri, e, pri prípade kultúry, médií, športu a tak ďalej sme jasne preukázali, že e, sú užitočné a že tu sa e, dajú dokopy prostriedky, takže tieto e, prostriedky zvyšia efektívnosť. Čo sa týka cieľov stratégie 2020, 2020, tam sú veci, ktoré sú v priamom e, prepojení na vzdelávanie, napríklad prerušenie návštevy školu, znižiť na 10%, potom aby všetci mladí ľudia e, mali možnosť e, pokračovať v ďalšom alebo v vyššom vzdelávaní. Potom sme hovorili o ďalších programoch, e, celoživotné vzdelávanie. To sú všetko programy, ktoré vytvárajú európsku E, pridanú hodnotu. Budeme o tom hovoriť aj vo výbere pre školstvo. E, teda kultúra nie je natoľko v e, stredobode, keď hovoríme o peniazoch, ktoré nebudeme mať po roku 2014, ale musíme si povedať, čo je pre nás prioritou. Pri financovaní to však celkom tak nie je. A ako som povedala, zajtra v tomto eh, špeciálnom výbore pre školstvo budeme o tom hovoriť a ináč stojím k dispozícii na pre ďalšie otázky. Eh, ďakujem za správu kolegu Ivana. Eh, potom tento výbor vypracuje celkovú správu, teda tento výbor Šúra. Ak máte k tomu určité poznámky, ešte mm, máme časový limit 22. E, marca na poludnie. Teraz e, to máme aj na e, programe v apríli na hlasovanie. Teraz pán Matula. Pani predsednička, možno vziať na vedomie e, z mojej strany určité poznámky, nie len čo sa týka podvýboru ŠUR, ale aj stanoviska kolegu. Celkom, e, celkovo musím povedať, že e, podporujem ciele, ktoré sa tu stanovujú. Rád by som pritom poukázať predovšetkým na kapitolu Stratégia Európa 2020 viacročný finančný rámec, e, sedemročný je podľa mňa najlepší, najlepšie rozhodnutie a myslím, že aj doteraz e, tých 7 rokov dobre fungovalo. E, čo sa týka otázky flexibility, to je pre mňa rovnako dôležité. To znamená, že menej kapitol rozpočtových a tým vlastne zjednodušenie a vyššia flexibilita pre celý rozpočet. Momentálne hovoríme o budúcom MFR. Musím e, povedať, že programy, ktoré sú v našej kompetencii, e, nemôžu byť tohto charakteru a nemôžu byť len pre nás. Sú to vlastne e, viditeľné úspechy na národnej úrovni. A teraz musíme byť veľmi obozretní, aby sme to, čo sme v minulosti dosiahli, v budúcnosti nestratili. Keď hovoríme o zjednodušení kapitol rozpočtu, tak to kvôli tomu, že chceme ľahším spôsobom prenášať eh, prostriedky, presúvať prostriedky. Ale kladiem si otázku, či by sme nemali e, minimálne si po, mož, možno si ponechať e, prostriedky, ktoré máme a po prípade ich zvýšiť, pretože si dávam otázku, čím budeme pracovať v budúcnosti. Čiže by nemalo prichádzať k prekryvaniu európskeho a národných financovaní. Európske programy musia prinášať skutočnú pridanú hodnotu pretože sú to európske programy a nie národné programy. Ale musíme takisto preukázať, že sme v stave, že máme prostriedky e, túto pridanú hodnotu vytvoriť. E, pre mňa je tu taký trojuholník e, mládež, šport, zamestnanosť. Nesmieme zabudnúť, že nezamestnanosť je najvyššia medzi mladistvými. Hovorí sa tu veľa o celoživotnom vzdelávaní, ale e, musíme v prvom rade myslieť na tých, ktorí prerušujú návštevu školu a nakoniec e, sa zaradia medzi nezamestnaných. Takže keď hovoríme o našich e, kompetenciách, nesmieme zabúdať ani na šport. Myslím na to na široký šport, nie že by e, výkonnostný šport nebol dôležitý, ale myslím tu na masový šport. Ehm, a tu mám tiež na mysli predovšetkým mladších ľudí. Myslím, že budeme môcť ľahšie dosiahnuť náš cieľ, a síce znižiť počet, e, teda percento e, prerušení e, návštevy školy, keď budeme viac podporovať šport. Prostredníctvom športu môžeme urobiť viac pre zdravot, zdravie našich občanov, aby napríklad sa znižila, znižila obezita a tak ďalej. Predložíme pozmeňujúce návrhy, pretože sme toho názoru, že naše programy sú úspešné e, a všetci si to uvedomujú, ale musíme, myslím si, o tom ešte viac hovoriť. Programy sú známe, e, Samozrejme, krátenia sú veľmi vysoké, ale budeme o tom viac hovoriť, keď aj ostatní pochopia že tu nejde o to, že tam nechceme, aby naše prostriedky z roku na rok klesali. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja by som sa teraz vyjadrila k politickému konfliktu, ktorý je vlastne na pozadí e, celých týchto diskusí a týka sa ďalšieho viatračného rámca pod vedením Davida Camerona a ďalších iných, že si ich prispievateľov do rozpočtu sme si vypočuli, že rozpočet sa musí zamraziť na 10 rokov, že nemôže dochádzať žiadnemu nárastu. Ak by sa naozaj presadili takéto iniciatívy, boli by všetky naše iniciatívy pochované, iniciatívy zamerané teda na navýšenie a na financovanie týchto programov, ale dokonca aj keby e, sa nepresadili, tak e, tie nárasty, ktoré môžeme očakávať, e, a teda čo by sa dalo reálne politicky presadiť v týchto časoch politiky úspor by boli skutočne veľmi ťažké. Musíme si povedať jednu vec otvorene a síce, keď je v našom záujme podporovať kultúru, vzdelávanie, film, šport a, mlado, a mládež, ak chceme v tomto smere dosiahnuť viac, musíme byť schopní potom pomenovať e, aj e, to, kde sa bude krátiť, e, pretože ak chceme toto podporiť viac, musíme niečo podporiť menej. Musíme si uvedomiť, aké konflikty existujú v našich politických skupinách medzi štruktúrálnou politikou, plnospodárstvom, a inými oblastiami politiky. Ale predsa len ja si myslím, že tu ide príliš o koncept európskej pridanej hodnoty. Myslím, že my máme dosť veľa argumentov na našej strane, aby sa nám podarilo to presadiť a myslím, že dokument pána Ivana to veľmi jasne počiarkuje, aké vysoké sú implementačné mm, miery našich programov. To je skutočne v náš prospech E, my robíme to, čo priamo e, sa týka našich občanov. To neplatí pre všetky politické oblasti a preto tu ide samozrejme do veľkej miery o priateľnosť Európskej únie a o jej e, zlepšenú viditeľnosť. K tým štruktúrnym otázkam v tejto správe by som sa rada vyjadrila a síce na jednej strane je to ten časový plán 5 rokov, 7 rokov alebo 5 plus 5 rokov sú argumenty pre tieto rôzne modely. 7 rokov je to, čo máme teraz v platnosti. Ja osobne som rozhodne za to, pretože máme dostatok času, máme čas veci plánovať a 5 plus 5 by malo tú výhodu, že keby naozaj sme mali možnosť skutočnej revízie, mohli by sme prehodnotiť, čo sme urobili, čo sme mohli urobiť lepšie, bez toho, aby sme museli o, o všetkom hovoriť úplne od začiatku, ale keď si uvedomíme, že máme relatívne malý rozpočet, pretože takéto sú politické hrozby a potom sa to na 10 rokov predpíše, potom znie otázka tak, či je naozaj v našom politickom záujme takéto niečo presadzovať, ak o počas 10 rokov potom nezískame žiadne ďalšie prostriedky, možno by to nebolo to ideálne riešenie, možno by bolo predsa len rozumnejšie e, zachovať to, ako je to teraz. Nie je to možno až taký štruktúrny argument, e, ako by sa možno žiadal z politického hľadiska, ale predsa z praktického hľadiska je to predsa len takto lepšie. Preto by sme mali zohľadiť v našich diskusiách to, čo je v princípe správne, ale čo je vzhľadom na súčasné okolnosti možno najlepšie, najpraktickejšie riešenie. Ďakujem pekne, pán Kelly. Ďakujem, pani predsednička. Rešníka počujeme veľmi zle. Mm, väčšina z toho, čo som chcel povedať, už zaznela z hľadiska rozpočtu na rok 2012, najmä v súvislosti s novými kompetenciami e, pre šport a cestovný ruch. Ide tu v zásade o to, aký má význam e, mať ďalšie kompetencie pre Európsku úniu, ak nemáme rozpočet na podporu týchto programov. Toto si musíme uvedomiť. Už to tu spomenuli viacerí kolegovia a ja s nimi úplne súhlasím. Okrem toho, že je to logické, je skutočne veľmi prínosné podporovať tieto programy vzdelávanie, zdravotníctvo a tak ďalej, ale dokonca aj z hospodárskeho hľadiska. E, samozrejme, cestovný ruch prispieva k rozvíjaniu hospodárstva, k vytváraniu pracovných miest a taktiež šport. A najmä je obrovský potenciál e, v cestovnom ruchu zameranom na šport. Toto by sme mali využiť o mnoho viac ako doteraz. Mali by sme to taktiež zakomponovať do našich programov v tomto smere. Pokiaľ ide o to obdobie 5 plus 5 alebo 7 rokov, nuž ja by som sa veľmi rád pozrel na to, aké boli argumenty na podporu toho modelu 5 plus 5. Podľa mňa ten súčasný model 7 rokov je v poriadku, ale ak sú nejaké lepšie modely, veľmi rád sa s nimi oboznámim. Nevieme, či to bude 5 plus 5 alebo 7, nevieme, ako to napokon dopadne. Je potrebné o tom diskutovať podrobne, zvážiť všetky argumenty pre a proti a potom sa rozhodnúť. Ďakujem. Posledným rečníkom je pani Smolková. Smolková. <laughs> Ďakujem pekne. <laughs> Ďakujem pekne za slovo. <laughs> Ja by, som sa chcela pridať k tým podporovateľom, ktorí obhajujú sedemročné obdobie. Ale viac ma zaujala e, pojem flexibilita v tejto správe a tu chcem vyjadriť určité obavy je to veľmi dobrý nástroj na čerpanie finančných prostriedkov ale aj ľahko zneužiteľný a hovorili sa tu obavy respektíve apel na jednotlivé členské krajiny. práve pri tej flexibilite sa obávam aby členské krajiny to nezneužívali tento pojem a budem argumentovať e, súčasnou udalosťou ktorá je stará týždeň dva keď bývalý eurokomisár práve pre vzdelanie a odbornú prípravu pán figel prišiel do bruselu a žiadal presun finančných prostriedkov zo vzdelania kultúry a zamestnanosti na operačné programy dopravu. ja si myslím že aj doprava je dôležitá aj výstavba diaľnic je dôležitá ale tam vieme nájsť aj iné financovanie kdežto práve na vzdelávanie nevieme nájsť iné financovanie alebo sa hľadajú len veľmi ťažko iné finančné zdroje kto pozná 5 cieľov stratégie 2020, tak e, určite mi dá za pravdu, že minimálne štyri sú tie, kde vzdelanie má nezastupiteľnú úlohu. A neinvestovať do vzdelávania, neinvestovať do kultúry, tak znamená nenaplniť ciele stratégia two thousand and twenty čiže vysielam taký apel aby práve pri e, ďalšom finančnom rámci pri tej flexibilite nebolo možné alebo nie veľmi jednoduché presúvať finančné prostriedky zo vzdelávania na iné operačné programy. ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Smolková. Týmto sme vyčerpali zoznam rečníkov. Neviem, či by som sa mala opýtať niečo aj komisie, či by komisia chcela vystúpiť. Nech sa páči. E, ja by som rád zdôraznil, že je dosť nepravdepodobné, že budú nejaké prostriedky navyše. Budeme teda musieť rozhodne hľadať priority. Myslím, že máme e, pádne argumenty na to, aby sme e, urobili kultúru a vzdelávanie prioritou, ale taktiež musíme verifikovať, ako tieto peniaze budú pochádzať. Mm, to bude možno dosť komplikované, pretože musíme si uvedomiť, že aj keď rozpočet je dôležitý, e, predsa len je obmedzený. Ehm, e, je to zhruba iba 2 globálneho rozpočtu, teda výrazné navýšenie súčasného rozpočtu e, nebude nejakým rozsiahlým navýšením z hľadiska globálneho celkového rozpočtu. Teda musíme sa snažiť presvedčiť niektorých kolegov, aby sa vzdali mm, niektorých zdrojov, mm, ale nebudú to nejaké veľké sumy z toho celkového hľadiska. O toto sa my však rozhodne budeme snažiť. E, ak však chceme získať e, nejaké zdroje financovania navyše, musíme k tomu pristupovať seriózne, musíme efektívne čerpať tieto peniaze, musíme e, sa snažiť e, narábať s nimi čo najrozumnejšie. Musíme zvážiť, či to, e, čo podporujeme, je skutočne dostatočne e, nevyhnutné a možno musíme zvážiť priority. Musíme sa taktiež pozrieť na úspešnosť, na mieru implementácie v praxi. Toto všetko bude treba pozorne zvážiť, pretože keď sa pozrieme na skutočnosť, že naše argumenty budú o mnoho pádnejšie, ak skutočne zvážime praktickosť našich opatrení. Eh, pán Steven Salters mi hovorí, tvrdí pani predsedníčka, že ma nechápe to, čo je v rozpočte EÚ, to, čo sa eh, vydáva napríklad na olivy, je to 2,5 miliardy eur. Prepašte, percent, nie miliard. Dobre, takto číslo som mala, ale nie celkom správne. Takže 2,5 a my máme 1,8% na všetko, na médiá, na vzdelávanie, na mládež, na programy občanstva, na všetko. Teraz s takýmto číslom by sme možno mohli niečo um, zastaviť niekomu, klapnúť po prstoch. Možno by sa mohlo pestovať eh, oliv trochu menej Možno by sa to dalo popresúvať nejako z olív na zemiaky alebo nejako inak. Ale tam, e, v, teda v tom sektore polospodárstva, tam je mnoho zdrojov, odkiaľ sa dá presúvať. O tom vás ubezpečujem. Pán Ivan, chceli ste sa ešte vyjadriť na záver? Ak sa nemýlim, pani Smolková e, sa pýtala na flexibilitu pri tom modele 5 plus 5. Mohol by to niekto vysvetliť, ako to bude so flexibilitou? Model e, trvania 5 plus 5 sa týka e, trvania týchto programov a ten má zatiaľ najväčšiu podporu. Nie preto, že väčšina programov, ktoré implementujeme, sa bude modifikovať a bude teda aj v období po roku 2014. Teda programy v tomto období sa budú musieť revidovať a taktiež e, postupy monitorovania a implementácie týchto programov Budú tu nové postupy, ktoré nadobudnú účinnosť a bude sa sledovať, ako presne sa tieto peniaze čerpajú. E, bude teda potrebné ponechať si čas, e, zamyslieť sa nad všetkým a urobiť potrebné zmeny. Teda skôr alebo neskôr budeme musieť zapracovať do tohto systému isté zmeny. Vzhľadom na to, že tu hovoríme o novom finančnom rámci, nie som si istý, či 7 rokov stačí a práve preto si myslím, že ten model 10 rokov, teda vo forme 5 plus 5, je podľa mňa lepší. Možno sa to zdá príliš dlhé obdobie, ale budeme mať strednodobú revíziu v polovici tohto obdobia a to podľa mňa bude veľmi užitočné bude možné prehodnotiť viacročný finančný rámec a to veľmi podrobne. V tej chvíli, keď sa zamyslíme na obdobím 10 rokov, to sa možno zdá ako príliš dlhé obdobie, ale keď sa pozrieme na to ako 5 plus 5 e, s tou skutočne podrobnou analýzou v polovici obdobia, predsa len je tu dosť veľká miera flexibility a taktiež možnosť zapracovať zmeny po 5 rokoch. E, lehota je 22. marca, na poludne hovorí pani predsednička. Teraz prechádzame k bodu 5 na našom programe. Pán kolega Kelly má na starosti komplexný prístup k ochrane osobných údajov v EÚ. Komisia e, navrhla e, komplexný prístup k tejto e, revízii ochrany osobných údajov. My sme v rukách pána Kellyho, teraz mu dávame slovo. Vy ste vypracovali návrh stanoviska, pán Kelly. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím, že táto oblasť je pre náš výbor veľmi dôležitá, pretože sa zaoberá um, oblasťou vzdelávania, mládeže a kultúry. Komisia zverejnila v novembri 2010 oznámenie, v ktorom navrhuje komplexný uh, prístup k ochrane osobných údajov v EÚ. A týmto sa otvára diskusia e, revidovania legislatívneho rámca ochrany údajov e, v súlade s veľmi rýchlým technologickým e, pokrokom, najmä v informačných technológiách, ale taktiež v súvislosti s chartou základných práv. Prvá smernica o ochrane osobných údajov pochádza z roku 1995 a je to skutočný míľnik medzi právom na súkromný život a právo na informácie. Potom došlo k aktualizácii v roku 2002 tým, že sa vypracovala nová smernica o súkromnom živote a zohľadňuje aj novinky z telekomunikačného sektora. Teraz sa dostávame k článku 8 Charty základných práv. To je nový základný e, právny rámec pre ochranu osobných údajov aj online, aj offline od nadobudnej účinnosti Lisabonskej zmluvy. Toto nám umožňuje e, mať v dispozícii veľmi jednoduchý e, právny nástroj na zvýšenie ochrany osobných údajov. Čo sa týka nášho výboru, sú tu štyri oblasti, ktoré sa e, spomínajú. Transparentnosť, e, ochrana mladých, e, a zvyšovanie povedomia musíme zvyšiť transparentnosť eh, v tom duchu, aby jednotlivci mali jasný prehľad eh, o tom, akým kontrolám podliehajú, či už zo strany vlády, alebo poskytovateľov internetového pripojenia, alebo rôznych iných eh, prípojok, ako presne tieto kontroly robia a ako podrobne ďalej dostupnosť je taktiež dôležitým heslom v tomto smere. Ľudia musia mať dispozícii jednoduché informácie o svojich právach, najmä E, čo sa týka detí a ochrany detí. Komisia sa domlieva, domnieva, že ustanovenia zo smernice z roku 95 nie sú dostatočne jasné a preto je potrebné ich aktualizovať a my sa samozrejme toto budeme snažiť. Čo sa týka môjho návrhu stanoviska, e, sú tu témy, ktoré súvisia s vzdelávaním, s mladosťou, e, s mládežou. Je to pre nás veľmi dôležité. Musíme zabezpečiť dostatočný rámec, ktorý bude poskytovať aj práva, aj povinnosti všetkých eh, zúčastnených strán, čo sa týka ochrany jednotlivcov a najmä čo sa týka detí. Boli by sme neradi, keby osobné údaje našich detí sa zverejňovali tretím stranám a k tomu môže dôjsť. Potrebujeme jasné pravidla, jasný koncept a taktiež v oblasti vzdelávania tak, aby si uvedomili, že tí, ktorí majú k dispozícii osobné údaje a ktorých kontrolujú, nevlastnia tieto údaje navždy. Musíme tomuto predchádzať. Na to je potrebné vzdelávať, zvyšovať povedomie, pretože e, rýchly technologický pokrok si vyžaduje neustále úsilie v oblasti vzdelávania a zvyšovania povedomia vo verejnosti musíme zabezpečiť výmenu najlepších postupov nielen na úrovni jednotlivcov, ale aj orgánov, ktoré kontrolujú, ktoré majú v dispozícii tieto osobné údaje. A o toto sa snažíme v tomto stanovisku. E, vidíme, ako niekedy e, informácie e, zavádzajú tým, že napríklad ľudia si kupujú lístky na hromadnú dopravu formou počítačov a potom sa napríklad aj tieto údaje zneužívajú na úplne iné účely. Je potrebné, aby verejnosť mala prehľad o tom, na aké účely sa môžu zneužiť osobné údaje. A jednotlivci, najmä mládež, musí si uvedomiť, akú zodpovednosť nesú na svojich pleciach, najmä eh, čo sa týka informácií, ktoré zverejňujú na internete, sú to spravidla eh, stránky, ktoré niekedy posúvajú v tretich krajinách, eh, najmä sociálne siete, pretože E, tieto informácie ostávajú e, na týchto stránkach možno aj navždy a môžu im veľmi poškodiť týmto mladým ľuďom. Môžu napríklad im poškodiť, keď si budú jedného dňa hľadať prácu. Toto všetko e, je relatívne nové, sú to nové okolnosti, preto sa musia zapracovať do legislatívy. Je potrebné aj zvyšovať povedomie v radoch obyvateľstva a taktiež vzdelávať obyvateľstvo. Musíme sa sústrediť práve na tento vzdelávací aspekt a na poučovanie našich e, občanov. E, bol som obmedzený z hľadiska e, rozsahu môjho návrhu. Mal som k dispozícii iba 1500 znakov. Ehm, chcel som sa zapracovať niekoľko prvkov, napríklad právo, tak povediať, byť zabudnutý, aby tieto údaje neostávali na stránkach navždy. Ďalej som tam chcel zdôrazniť dôležitosť zachovania článku 9, ktorý je zameraný na investigatívny žurnalizmus a rôzne iné činnosti získavania informácií. Už teraz sa teším na pripomienky a e, návrhy kolegov. Dúfam, že sa nám podarí spoločne vyslať jasný signál komisii o tom, aké sú naše priority a čo očakávame od legislatívneho návrhu, e, ktorý sa predloží neskôr tento rok. Ďakujem pekne za priestor, ktorý som dostal. Musím povedať, že žiaľ zajtra tu nebudem Eh, pani predsednička, pretože máme štátny sviatok v Írsku a eh, som povolaný späť do Írska, aby som ho oslávil, tento deň svätého eh, Patrika, možno aj Guinnessom. Dúfam, že aj vy to tu oslávite. No, možno, keď už nebudem mať túto funkciu, hovorí pani predsednička, teraz Ehm, ja by som rada sa poďakovala kolegovi Kelimu za tento návrh. Musím e, upozorniť, že e, s veľmi rýchlým e, rozvojom najmä sociálnych sietí a rôznych iných platform si musíme veľmi dobre zvážiť, ako môžeme lepšie chrániť našu mládež dlhodobo. Často sa tieto zhromažďovanie osobných údajov pri pristupuje sa k nim veľmi ľahko vážne, ľudia si neuvedomujú, aký dosah e, má to, keď niekto napríklad zašle niekomu kvetinku na profil na Facebooku, sú tam osobné údaje, mojej e, napríklad kolegyni e, sa to stalo, ona sa zúčastnila takéto kvetinkovej akcie a zrazu bola jej fotka v nejakej zoznamovacej službe, kde sa vôbec nikdy neprihlásila. Ehm, to sa môže stať aj dospelým, ale môže to stať aj mladým, pretože si neuvedomujú dôsledky svojich e, krokov. Často mládež zverejňuje e, veľmi um, osobné údaje, e, často dokonca neuvedú svoj skutočný vek, prestierajú, že sú starší ako v skutočnosti sú. Musíme teda veľmi presne um, stanoviť, čo je prípustné, čo nie je prípustné. Musíme stanoviť veľmi presný rámec. Nechceme nikoho obmedzovať, nechceme samozrejme obmedzovať tieto nové komunikačné formy. E, nechceme e, brániť ľuďom takto e, využíva všetky moderné vymoženosti tohto technického sveta, ale musíme upozorniť, že osobné údaje musí byť možné vymazať, aby nebolo možné ukladať tieto údaje navždy na týchto stránkach. Je potrebné sledovať presúvanie týchto údajov a zabrániť ich uskladňovaniu. Dúfam, že sa nám to podarí. Ďakujem. Ja, äh, ich kann im Prinzip direkt daran Ďakujem, môžem äh, na to nadviazať. Äh, chcem sa aj poďakovať kolegovi Kelly. Mu. Ja súhlasím so všetkým, čo je napísané v návrhu správy, no myslím si, že na jednom či druhom mieste by sa to malo asi ešte sprísniť, vyostriť. Um, myslím, že mediálna kompetencia je najlepšia ochrana mládeže, ktorú môžeme robiť a um, musím povedať, že nestačí mi len povedať, že zdôrazňujeme, že mediálna kompetencia je dôležitá, ale v oblasti mediálnej kompetencie ehm, medzi tým je dosť eh, obsahu a musíme tu aj niečo začať robiť a to na členské štáty sa aj žiadajú a podľa mňa je dobré, keď tu na vyžadujeme niečo od členských štátov a nielen zdôrazňujeme, že aké dôležité je vzdelávanie o médiách a myslím, že to je dôležité od najskoršieho detstva až po e, starobu, aby sme umožňovali deťom sa naučiť, ako zaobchádzať s médiami, aby tiež rozumeli, aké sú tam nebezpečenstva, aby potom sa rozhodli, ktoré cesty eh, v internete môžu využívať a ktorým sa budú chcieť vyhnúť, aby poznali aj eh, nebezpečenstva. Myslím, že musím pôsobiť aj silne na poskytovateľov služieb, aby tie údaje, ktoré od nás eh, zbierajú, a to sa netýka len mladých, ale všetkých rovnako, že my máme mm, právo prístupu k týmto údajom a e, právo vedieť, že aké údaje od nás zbierajú a kde ich odovzdávajú. A to sa netýka len e, spolomocnencov pre ochranu osobných údajov, ktorí sú za to zodpovední, ale musí to byť princíp povinnosti každého poskytovateľa, aby nám dal tieto údaje k dispozícii a vyhradiť si právo, aby sme potom mohli tie údaje vymazať, keď e, povieme, že nechceme, aby tieto údaje vlastnili a mm, mne by bolo milšie, keby sme e, toto jasne povedali a nielen zvorazňovali, ale na jednom či druhom mieste toto vyžadovali a aby sme e, nemali len e, kampaň o vzdelávaní, ale aj jasné povinnosti a aj to pre deti, ktoré to najviac potrebujú a mm, teda ja by som si tam želala mm, jasnejšie a výraznejšie slova. Pani Hannibal, pani Triple. Um, ich fang mit äh, der Stellungnahme von Frau... Začnem s äh, stanoviskom pani Kamajvat. Viem, že to je veľmi citlivá aj v tejto snehovni a mojej politickej skupine rozporúplná téma, že ako budem zaobchádzať s poskytovateľom aj internetu a e, či to môžeme regulovať alebo nie. Sú to dve školy. Jedna vec e, tu e, vidí podkopanie slobody vôbec a keď e, v správnom e, svete si myslíme, že treba regulovať e, a má to byť spravodlivé, tak potom musí regulovať aj poskytovateľ internetu. Ja patrím k týmto ľuďom a potom napriek tomu je to jasné, že je tu rozhodná otázka, že ako to robíme a kde sú hranice, ale poskytovateľia služieb sú jediní, ktorí sa majú vylučovať z tej regulácie, to podľa mňa nemôžeme dopustiť. Teda s tým súhlasím a ja podporujem aj tú mediálnu kompetenciu, lebo to naozaj Ide o to, aby ľudia e, sa mohli autonómnejšie e, rozhodovať e, a, a nakoniec je to lepšie, keď to budeme regulovať, budeme to musieť postupovať s nejakým regulačným opatrením. Teraz odpoveď pánovi Kelimu k vašemu návrhu na bod 6, datová ochrana pre deti a neplnoletých. Možno som to nepochopila, no chcel by som eh, sa spýtať, čo tam eh, myslíte, že je to špeciálny dopad na deti a neplnoletých, že musí niečo meniť, alebo čo to znamená. To mne nie je úplne jasné. Ich, äh, habe eine Frage an... Ja mám otázku na pána Kellyho, ale chcem uh, vysloviť jednu pripomienku. Dlho som žil v štáte, kde bolo veľa zakazané a všetci vedeli všetko. Žijem v štáte, uh, kde um, na šestie málo vecí je zakazaných. A jedni vedia, druhí to nevedia chcem len vyjadriť uh, moju skepsu, vyjadriť voči zákazu pretože e, je pritom potrebné tu upraviť pravidlá. To chcem povedať jasne. A aj skúsenosť, že napríklad e, ochrana detí um, je stále lepšie um, právne uh, upravená, ale pritom stále neúčinná, ne, menej účinná. Keď sa pozrieme na to, čo sa deje v mojom štáte, uh, tak uh, pochybujem uh, o uh, účinnosti e, niektorých e, predpisov a zákazov. To neznamená, že to musíme robiť, tak ale e, chcem jasne dôrazne podporiť návrh pána Kellyho, len jedna otázka ma zaujala. Deti sa učia veľmi rýchlo a kto má počítačov vzdelané deti, tak vie, že sa Učia rýchlejšie ako e, dospelí niektoré isté veci zakázať. E, tam je istý problém, že e, všetka ochrana mládeže a detí musí byť e, veľmi dynamicky nastavená, pretože sa učia na oboch stranách, ale učia sa veľmi rýchlo. No, moja otázka je, čo sa týka ochrany detí a mládeže, či tam nemôžeme mať doložku, alebo upozorniť na to, že e, to musí byť dynamický proces, aby to bolo účinné. Pretože musíme sa k tomu stále vrácať, pretože deti sa učia, aj mladí sa učia a tak ďalej. Teraz predsa pani Hannibal, potom pani Kamajeva. Thank you and, and thank... Ďakujem pánovi Kelmu za túto správu, ktorá je veľmi k veci Myslím, že potrebujeme reguláciu internetu a viem, že to je obrovská vec na e, téma diskusie v celom parlamente, no nie je to žiadna správa niekde, ktorá by nemala nejakú reguláciu. Zákaz veci je isté asi príliš silné slovo, ale musíme mať e, nejaké východisko limit, čo je priateľné a čo nie. A keď diskutujeme v tomto výbore, sú dosť zaražajúce obrazy detí, ktoré sa objavujú na internete, ktoré sú nezákonné v členských štátoch. No, bolo by lepšie, keby e, neboli vôbec e, dovolené. Takže to je jasná potreba ochrany. Ľudia musia byť e, Ehm, sú tam eh, ľudia, ktorí sa snažia škodiť a takíto ľudia žiaľ existujú, takže my naozaj potrebujeme pod, opatrenia na ochranu detí a ja veľmi podporujem, aby to tu bolo. A k zvyšku správy sú vážne veci, ktoré sa nedajú nevyriešiť vyriešiť a mediálna vzdelanosť e, ešte ďaleko bude zaostávať a nielen pre deti, ale aj pre rodičov, takže je tam zodpovednosť rodičov, že čo môžu deti vidieť na internete. Takže veľmi podporujem toto stanovisko. Vielen Dank. Ich meine, Ďakujem. Mediálna gramotnosť je naozaj obrovsky dôležitá. A myslím, že musíme tie deti chrániť same pred sebou, pretože už e, sa e, nevedia tomu vraniť, e, keď sa tam dostanú, už potom nepoznajú tie nebezpečenstva a musíme ich oboznámiť s tým, ale to je tá otázka, ale to je aj úloha učiteľov a vzdelávania učiteľov je alfa omega pretože oni tiež nevyrastali s touto technikou a niekedy vedia menej ako ich eh, žiaci. Preto myslím, že musíme silne pôsobiť v eh, tejto správe, aby sa učiteľia zabrali toto problematikou, aby tie deti, keď sa chcú pred sebou chrániť, vedeli, že hrajú sa s veľmi e, nebezpečným nástrojom. Um Krátko k tomu, čo pani Trupo povedala, aby to nebolo nedorozumenie, musíme pozerať a dať pozor na to podľa mňa, aby poskytovateľia nerobili veci, ktoré buď e, užívateľi alebo poskytovateľia služie potom budú dať k dispozícii cez ich e, siete. Teda aby sme nezačali obmedzovať poskytovateľov, to je bol problém a pri ochrane mládeže máme ten problém, že bojujeme trošku proti veterným mlynom a keď sa pozriem na e, analogový svet a na obmedzenia filmov, tak e, keď máme to pravidlo, že po 16 e, rokoch prístupne sa môže až po 10. večer dávať v telke, ale Ide o to, že rodičom je úplne jedno, čo si ich deti pozerajú a či sedia pred televíziou po desiatej. teda tu mm, sa pohybujeme v priestore, kde musíme objasniť a tak k dispozícii pomoc a niektoré veci zakázať a zabrániť im. Ale tie, tí, ktorí musíme zasiahnuť, e, sú e, týmito opatreniami zasiahnuté. Ja ešte som nepočul o žiadnom riešení, ako toto rozumne e, naplniť. Thank you very much and thank the... Ďakujem rečníkom za príspevky. Je to veľmi dôležitá a citlivá oblasť. A väčšina rečníkov sa zamerala na dve veci Jedna je snažiť sa zabezpečiť e, slobodu pre ľudí, ktorí chcú internet používať pre spoločenské, zo spoločenských dôvodov, ale potom aj chrániť ľudí, hlavne mladých ľudí a tam musíme rozhodnúť, že do, kam až ďaleko zajsť. A deti často poznajú internet a e, nájdú spôsoby, ako by si nejaké zákazy, no to neznamená, že e, by sme nemali to právne upraviť. Aspoň by sme mali upravenú tú žiaducú situáciu, kde by sme stanovili správny vek a správny zákon by sa mal upraviť. A ako si povedal, že istý film, keď e, je vhodný len pre deti nad 15 rokov, tak to neznamená, že ho zakažeme alebo odstraníme a, a musíme tu právne opraviť, čo si myslíme, že je najlepšie. A celá otázka ochrany neplnoletých je kľúčová. A hlavne, keď dajú niečo na web, napríklad, keď si spomenuli Facebook, tak um, môže ich to strapniť, keď zistia, že sa to vymaže a vymaže navždy. A zodpovednosť e, budú mať mnohé skupiny, samozrejme aj samotní užívateľi, ale aj poskytovateľia musia mať vážnu zodpovednosť a aj rodičia a učitelia. A máte pravdu, pani predsednička, keď hovoríte, že musíme vzdelávať a e, školiť e, učiteľov, pretože deti asi lepšie poznajú tieto veci ako väčšina učiteľov a toto bude pokračovať, keď tieto mladí nenarastú a nebudú učiteľia. No, musím sa pokúsiť e, toto zákonne upraviť e, tak, ako si myslíme, že je to najlepšia vyvážená pozícia. Ďakujem. a Viem, že predpokladám, že prídu pozmenujúce návrhy z tejto skupiny. Máme lehotu e, v pondelok 21. marca na pozmenujúce návrhy, takže budúci týždeň. Takže musíme sa poponáhľať. Bod e, e, 6 bol vymazaný z programu a teraz ideme k schôzi koordinátorov. Chcem sa poďakovať kolegom, že boli um, prítomní a chcem ďalších vyzvať, požiadať, aby odišli z uh, tejto miestnosti aj s hostiami a aby tu ostali koordinátori